Ďakujem pekne. Počujeme sa? Nie? Ďakujem, pani predsednička. E, chcem poprosiť kolegov, aby spolu so mnou privítali delegáciu z Euromajdan ktorí včera večer e, odcestovali z Kieva a pricestovali dnes ráno do Štrásburgu a sú vám k dispozícii. Môžete sa s nimi stretnúť, sedia, sedia tam hore, prosím, srdečne ich privítajte. Privítajte tých, ktorí mierovým spôsobom a nenásilne bojujú v uliciach Kieva. on this. No. no. no. Yeah, because it's. Uh... We did the press conference. Grazie, onorevole Arms. Ďakujem, pani Arms. Ak ste pripravení, začneme s hlasovaním. Relazione McIntyre. Správa McIntyre Máte pár sekúnd e, na to, aby ste sa stihli posadiť a pripravili sa hlasovacie kartičky správa McIntyre, program výmeny pomoci a odborného vzdelávania za účelom ochrany eura e, pred falšovaním. Hlasujte prosím teraz. Menujte hlasovanie, koniec hlasovania. Schválené. Správa. Menovité hlasovanie. Hlasujte v e, správe z Alba. Hlasujte, prosím, koniec hlasovania. Schválené. Správa Zuber. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím, teraz. Hlasovanie je zatvorené. Schválené správa Poreba. Za, proti, zdržali sa, schválené. Hlasujeme ďalšie, o ďalšej správe. Aprovato relazione Hübner. Schválená správa Danity Hübner. Hlasujeme elektronicky. Začíname hlasovať, prosím. Končím hlasovanie. Táto správa prešla. Bola schválená správa Gay Mitchell. Spravodajca sa chce prihovoriť plénu. Tak, spravodajca bude hovoriť? Pán Mičel, nie, nie, nie je prítomný v snemovni. Hlasujeme teda. Kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Správa Ayala Sender, vymenovanie člena dvora auditorov, pán Phil Wynn Owen. Je to tajné hlasovanie. Začíname hlasovať, prosím. Končím hlasovanie. Pán Win Owen je vymenovaný, schválený za člena dvora auditorov. Ďalšia správa Ayala Sender, vymenovanie člena dvora auditorov, pán Alex Brenning-Meyer. Tajné hlasovanie. Hlasujte prosím teraz. Končím hlasovanie. Schválené. Pán Brenning Majer eh, bol členovaný za ďalšieho člena dvora auditorov, vymenovanie člena dvora auditorov, tajné hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Pán Henry Greten bol menovaný za člena dvora auditorov. Ďalší člen dvora auditorov, pán Nikolaus Milionis. Opäť hlasujeme tajne. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Pán Nikolaus Milionis bol menovaný za člena auditorov. Ďalšie menovanie Daniel Lamarck. Hlasujeme tajne teraz. Koniec hlasovania. Schválené. Pani Daniel Lamarky ďalším členom dvora auditorov. Teraz hlasovanie o vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky. Pani Daniel Nui. Hlasujeme tajne. Opäť pani Daniel eh, prebehla veľmi živá výmena. Hlasujeme teraz. Koniec hlasovania schválená. Pani... Správa Elmar Brok. Hlasujeme za, proti, zdržali sa, správa je prijatá. Za nástroj stability. Hlasujte teraz. Zatváram hlasovanie. Schválené. Správa Reinharda Bütikofera eh, za, proti, zdržali sa schválené. Schválené. Legislatívne rozhodnutie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Správa Eduarda Kukana. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Legislatívne uznesenie. Hlasovanie rolkov. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Správa Libora Ročka, Pozmeňovací návrh 1 za, proti. Návrh komisie za, proti. Zdržali sa schválené legislatívne rozhodnutie pomocou rollkov. Otváram, zatváram hlasovanie. Schválené. Správa Antonia López Streets. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh komisie za, proti, zdržali sa schválené. Legislatívne uznesenie pomocou roll call. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Správa Lambsdorfa, pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené. Kom, návrh komisie za, proti, schválili, zdržali sa schválené. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie otváram teraz. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Tisa Bermana, pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh komisie za, proti, zdržali sa schválené. Legislatívne uznesenie, opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Mariana Harkina. Pardon. Slo- o slovo požiadala komisia, pán komisár Vasiliu. Komisárka Vasiliu. Vážení členovia, komisia víta schválenie parlamentu o finančného nástroja pre externú konanie EÚ. Vďaka tomuto nástroju bude EÚ môcť pokračovať vo svojich aktivitách ako globálny hráč a podporovať svoje záujmy a hodnoty vo svete. Demokracia, mier, solidarita, stabilita a znižovanie chudoby a tiež uh, opatrovanie hodnot celosvetových, tomu všetkému sa budeme môcť venovať v najbližších 7 rokoch. Toto nástroje nám pomáha, nám umožnia spolupracovať s našimi partnermi v oblasti rozširovania EÚ, susedskej politiky, spolupráca a strategických partnerstiev a rozvoja spolupráce. Menom komisie by som rada poďakovala všetkým spravodajcom a tiež tým, ktorí sa na tom podielali už aj predtým, za všetky konštruktívne konštruktívny, za ich konštruktívny prínos. Môžeme byť hrdí na to, čo sme spoločne dosiahli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Grazie, signora komisario. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Teraz prejdeme k správe pani Harkin. Prvý blok, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz návrh komisie za, proti. Prepačte. Áno. Áno, takže ešte raz. Návrh komisie je prijatý. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, kon- prebieha hlasovanie, hlasujte, končím hlasovanie. prijaté. Správa kutáž. Prvý blok, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 8. Za, proti, zdržali sa. To si musíme ale preveriť. Takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12. Menovité hlasovanie. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijaté. 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 17. Prvá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 20. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 22. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 28. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Ale musíme si to overiť. Prosím vás, zdvíhajte ruky riadnym spôsobom. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 26, kto je za, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu komisie, kto je za, kto je proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Menovité hlasovanie o celom návrhu. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Teraz spravodajca sa chcel, spravodajkina sa chcela prihlásiť, nech sa páči. Very brief, thank you. Veľmi stručne, rád by som vysvetlil, že moja skupina sa zdrží v záverečnom hlasovaní, pretože si myslíme, že je fér, aby komisia mohla rokovať s radou, dostane zelenú, ale napriek tomu je poľutovanie hodné, že skupina EPP sa rozhodla e, urobiť návrh komisie bez zubím, a väčšina, pos, väčšina členských štátov rozhodla predsa len ináč v maji. Bene. Relazione Kovač. Áno, a teraz prejdeme k správe Kováč. Prvý blok, to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. si návrh 51, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 52. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 53. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 54. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 55 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 57 menovité hlasovanie. Pardon, 56 vypadáva, takže 57 na menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie k 57. Zamietnuté. 61, 63 až po 65, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 a 60, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 45 to odpadáva a ďalšie takisto. Takže teraz návrh komisie, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, hlasujme. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k správe Eduarda Kukana. Pozmeňujúci návrh 7, kto je za,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 to si musíme overiť. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 10. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, ostatné časti odpadajú, takže 11. prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Zamietnuté druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmiete návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Musíme si to overiť, pokiaľ ide o dvojku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 19. Prosím vás, jasne zdvíhajte ruky, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 12. To je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 27. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 13. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. 15, kto je, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. Tretia časť, vypadáva. 16. Musíme si overiť, ktorú časť si chcete overiť. Druhú časť si chcete overiť. Druhá časť. Overujeme elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 16. Prvá časť, to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté. 43, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Druhá časť 43. Končím hlasovanie. Prijaté. si návrh 6, kto je za? Prvá Nie. Iba 6 je tam prvá časť. Takže za, proti, zdržali sa, prijaté. 67 prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18. Tretiu časť si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55, kto je za, proti, zdržali sa, Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 23. Ústny pozmeňujúci návrh predkladateľa. Nech sa páči, pán Kukan. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Ten pozmeňujúci návrh, ktorý prezentujem, znie následovne Citujem. Odvoláva uznesenie z 25. novembra 2010 o situácii na západnej Sahare z oktobra 22. 2013 situácia v oblasti ľudských práv v oblasti Sahel a apeluje na to, aby sa zaručovali ľudské práva pre národy na Sahare. Musíme takisto sa vysporiadať s týmito právami v Saheli a v tým DUF táboroch, vrátanie slobody združovania sa, slobody vyjadrovania a práva na preukázanie, aby bol človek rešpektovaný. Žiada, aby sa uvoľnili z väzení, prepustili z väzení všetci politickí väzni zo Sahelu a vyslať na toto územie nezávislých pozorovateľov, mimovládne organizácie a média. Ďalej podporuje spravodlivé a vzájomne priateľné politické riešenia k západnej Sahere v súlade s relevantnými uzneseniami OSN, vrátane tých, ktorí umožňujú právo na seba určenie. Toto je pozmenujúci návrh, koniec citátu, a žiadam vás veľmi láskavo o jeho podporu. Ďakujeme veľmi pekne. Je niekto proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie, takže kto je za, kto je proti? Prijaté. A teraz pozmeňujúci návrh 3. Ústna zmena. Pani Kopy. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Radi by sme v mene socialistov a demokratov e, stiahli časť nášho pozmeňujúceho návrhu. Teraz to znie takto. Odsudzuje militárne využitie e, bezpilotných lietadiel a mimosúdnych zabití ako hlavné porušenie ľudských práv a volá potom, aby sa takéto aktivity skončili. Treba, aby sa vytvorila spoločné stanovisko k nepilotovaným bezpilotným lietadlám. Koniec citátu. Ďakujem vám. Ci sono opposizioni a questo emendamento orale? Se ci sono vi dovete alzare almeno 40 deputati. Postavte sa prosím tí, ktorí sú za podporu, aspoň 40 poslankyň a poslancov sa musí postaviť a prejaviť týmto svoj súhlas. Všetko v poriadku. Teraz predkladám na hlasovanie pôvodný text. 3. Takže teraz budeme hlasovať o pôvodnom texte. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Musíme si to však overiť. Pozmiete návrh 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o pôvodnom texte. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme to overiť. Nie je to celkom jednoznačné. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmiete návrh 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. Pozmiete návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Pôvodný text, odsek 67, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. Pozmiete návrh 5, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prija- zamietnuté 21. Musíme si overiť 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prepačte. 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme to overiť. Nie je to jednoznačné, takže hlasujme. Končím hlasovanie. Prijaté. si na 22, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. 88 pôvodného textu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Stovka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 103 Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 116. Prvá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 119 menovité hlasovanie. Rečnička sa prerušila, ide o 118 menovité hlasovanie. Prvá časť. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 119, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pán Kešme sa chce vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani predsedajúca, požiadal som, aby sme si overili pozmienujúci návrh 20, pretože vy ste ma síce nepočuli, ale z nášho hľadiska, ja som to už hovoril predtým, bola tu väčšina za. Mohli by ste overiť pozmienujúci návrh 20, či naozaj tá väčšina bola? Ďakujem. Áno, tak si to môžeme overiť. Nech sa páči, 20. Otváram hlasovanie. Pozmienujúci návrh číslo 20. Áno. Končím hlasovanie. Prijaté. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A teraz záverečné hlasovanie, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A teraz správa Tremoza. Nech sa páči. Frau Präsidentin, äh, Vážená pani predsedníčka prepáčte to vyrošenie, ja len som e, tieňový spravodajca za svoju frakciu a chcem sa poďakovať pánovi Klemozovi za skvelú spoluprácu aj ostatným kolegom. Tá výročná správa k e, konkurencieschopnej Eh, po ekonomike. Jedna malá chyba, ku ktorej došlo pri hlasovaní 7, eh, o, paragraf, o článku 73, pozmeňovací návrh 5, frakcia, naša frakcia chce zaviesť eh, zdržanie, takže je tam chyba v, tom písomnom, v tej písomnej verzii. Ďakujeme pekne. Takže pôvodný text hlasujeme o paragraf o, článok 11, schválené. Článok 18, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 2, 23. Pozmeňovací návrh 2, pozmeňovací návrh 3. Ešte si overíme tú dvojku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Chcete si to overiť? V poriadku, pozmeňovací návrh 3, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tentokrát som mala pravdu ja. Článok 31. prvá časť za, proti, zdržali sa, Schválené druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Článok 31, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Článok 36, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Článok 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Článok 51. Pardon, vrátime sa ešte 47. Otváram menovité hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Schválené. Článok 51. Menovité hlasovanie otváram teraz. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa. Schválené. 55. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Článok 55, druhá časť. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 63. Pardon, vrátime sa k tej 55-ke, druhá časť. Overujeme teraz, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá 63. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť článku 63 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 64. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Zdá sa, že zamietnuté, ale ak chcete, môžeme si to overiť ešte menovitým hlasovaním. Ohlasujte teraz. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Článok 7, pardon, pozmeňovací návrh 4. Za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 5. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Pozmeňovací návrh 1. Vrátime sa ešte k 5. Overujeme hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1. Menovité hlasovanie otváram teraz. Končím hlasovanie. Schválené. Článok 93, prvá časť za, proti, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 105 za, proti, zdržali sa. Overíme si menovitým hlasovaním teraz. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 108 za, proti, držali sa zamietnuté. Menovité hlasovanie, celkové hlasovanie otváram teraz, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Správa pana Dorfmana. Pozmeňovací návrh 1. Otváram menovité hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6. Za, proti, zdržali sa, schválené. Sedinička za, proti, zdržali sa, schválené. Osmička za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si pozmeňovací návrh 8. Otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Schválené. Devina za, proti, zdržali sa, schválené. Desina, za, proti, zdržali sa, schválené. 11, za, proti, zdržali sa, schválené. 12, za, proti, zdržali sa, schválené. 13, za, proti, zdržali sa, schválené. 14, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací článok 32, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 15, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Konečné hlasovanie teraz za, proti, schválené. Správa. Mitchell, pán Kaufmann. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nechcem vás zdržovať a nezdržoval by som, ak by to nebolo niečo naozaj ohromne závažné. Včera v priebehu správy strela bol som zapísaný, a, a, že som hlasoval za pozmeňovací návrh EPP, aj keď som hlasoval proti. A dostalo sa mi do pozornosti, že jeden človek ďalší mal podobnú skúsenosť, ďalší člen parlamentu. Takže poprosím ešte aby bolo dôkladne preskúmané, prešetrené, že náš e, hlasovací systém správne zaznamenáva naše hlasy. A bola som informovaná, že takéto preskúmanie, už prešetrenie už prebehlo, ale táto vec, tu sa musíte vrátiť na technické služby. Správa pana Gejmičela. Článok 31, prvá časť. Hlasujeme za, proti, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Hlasujeme za celú správu, za, proti, zdržali sa, schválené. Čo chcete teraz ešte overiť? Druhá časť? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Správa Angeliky Wertmann. Chce sa k tomu vyjadriť pani spravodajkynia? Máme pani Vertman tu? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. V tejto správe ide o ženy so zdravotným postihnutím a určite si všetci dokážete predstaviť, že ženy so zdravotným postihnutím podliehajú mnohonásobnej uh, diskriminácii. V EÚ máme 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím. Toho 56 miliónov sú ženy. To znamená 60 Je mi veľmi ľúto, že k tomu nebola ani kratučká rozpráva, ani kratučká prezentácia a dúfam, že správa bude schválená. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. 24. prvá časť. Kto je za, proti? zdržanie schválená. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 25, prvá časť za, proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa schválené. Tretia časť za, proti. Zdržali sa schválené. 25, Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 47. prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 52. prvá časť za, proti, zdržali sa. Druhá časť za, proti, e, schválené. Druhá časť, to si ešte overíme. Druhá časť, článok 52, otvárame novité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Prvá časť. Za, proti, zdržali sa. Za, druhá časť za, proti a konečné hlasovanie za, proti, zdržali sa, schválené. Správa Cornelis de Jong. Schválené. Pozmeňovací článok 10 za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schváleno. Tretia časť za, menovité hlasovanie otváram teraz. Končím hlasovanie. Schválené. 40, 14 za, proti, zdržali sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 15 za, proti, zdržali sa schválené. 16, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Tretia časť, menovitým hlasovaním otváram teraz. Končím hlasovanie. Schválené. Štvrtá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Chce vystúpiť pán Gepard. Prosím, pani Gepard, máte slovo. Prosím vás, zapnite si mikrofon. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je chybička v našom hlasovacom zozname. Naša frakcia v druhej časti eh, minus 26, poprosím. Tam má byť minus 26, nie 26. Ďakujem pekne. 26, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si, druhá časť, hlasujte teraz. Končím hlasovanie. Schválené. 35 za, proti, schválené. Konicové hlasovanie za, proti, schválené. Chcete si to overiť? Nie. V poriadku, ďakujem vám pekne za účasť.